autorov. Začneme pánom Albrechtom dve minúty. Ja, Dank, Frau Ďakujem, pani predsedajúca. Dnes diskutujeme o otázke európskeho zatýkacieho rozkazu a myslím, že je na čase, aby sme viedli túto diskusiu. E, rôzne politické skupiny predložili otázku, v ktorej sa hovorí o reforme európskeho zatýkača, aj o uplatňovaní európskeho zatýkača. Tu sa toto uplatňuje, uplatňovanie spochybňuje a žiadame komisiu, aby predložila nejaké e, návrhy, pretože európsky zatýkač bol takou dobrou reprezentáciou našho policajného a justičného e, priestoru, ale keď bol prijatý <coughs> e, rámcové rozhodnutie, tak Európsky parlament hovoril o tom, že tie podmienky e, sú nastavené tak, že sa to týka iba ťažkých trestných činov, že to má byť primerané, to uplatňovanie a takisto, že sa musia harmonizovať procesné záležitosti v Európskej únii. Tieto e, požiadavky ale neboli 100% e, implementované. Proporcionálne uplatňovanie nie je vždy proporcionálne v praxi Musíme to teda upraviť, zmeniť a myslím si, že pokiaľ ide o harmonizáciu procesného práva, teraz e, za posledných 10 rokov poprvýkrát vďaka práci pani Reding robíme pokrok, ale ešte e, je e, potrebné urobiť ďalšiu prácu aj napríklad v oblasti podmienok väzby, aj takisto aj v ochrane individuálnych práv, individuálneho právneho postavenia a tak ďalej. A to sa nemôže e, naďalej robiť iba e, vzájomným uznávaním, ale musia sa vytvárať aj tie e, harmonizované procesné postupy. Ja si myslím, že európsky zatýkač musí byť upravený, pretože v súčasnosti nie je v súlade s našimi požiadavkami a normami, najmä pokiaľ ide o tú proporcionalitu. Tá proporcionalita sa v jednotlivých prípadoch musí skúmať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo pánovi Buzutilu na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V eh, Európe Máme tu ten európsky eh, nástroj, ktorý nám eh, pomáha odstraňovať národné hranice ten európsky zatýkač nám pomáha naozaj prekonávať hranice, pretože vysláva, vysiela jasné posolstvo, ktoré hovorí, že keď niekto o, sa dopustí trestného činu v jednom štáte, tak nemôže utiecť o, pred trestom do iného štátu a že táto osoba bude trestne stíhaná. A preto musí byť jednoznačné a jasné, že tento európsky zatýkací rozkaz je dobrým nástrojom ktorý e, má pozitívne výsledky a takisto je pravdou, že má niektoré nedostatky. Tieto nedostatky sú e, jasné, keď sa e, zatýkač využíva v prípadoch, keď trestný čin je príliš málo závažný. Ja neočakávam, že Napríklad, keď niekto ukradne pneumatiky z nejakého auta v jednom štáte, tak sa na ňo vydá európsky zatýkač. Ale také niečo sa stalo. A to je práve príklad toho neproporčného používania európskeho zatýkača. A týmto vlastne oslabujeme e, dôveru ľudí v nástroj, ktorý je dobrý. A preto musíme identifikovať a poukázať na tieto e, nedostatky vo využívaní zatýkacieho rozkazu, ale bez toho, aby sme ho úplne rušili. Nemôžeme sa ho úplne zbaviť. A preto komisia nám musí pomôcť pochopiť, ako a musí nám vysvetliť, akým spôsobom bol zatýkač uplatňovaný v posledných e, rokoch, pretože na základe toho sa rozhodneme, či by mal byť zmenený a či sa dobre využíva alebo nie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, odozdávam slovo pani Ledford, 3 minút. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Liberálovi, liberáli tu na pôde Európskeho parlamentu vždy podporovali európsky e, zatýkací rozkaz, pretože je to dôležitý nástroj v boji proti závažnej e, cezhraničnej trestnej činnosti. Avšak zároveň moja skupina neustále poukazovala na to, že tento e, systém európskeho zatýkacieho rozkazu bude nedostatočný, pokiaľ tu nepodporíme aj práva na ochranu, na obranu na e, spochybnenie a my sme neustále už o tom hovorí. My voláme potom, aby komisia e, prišla s komplexným návrhom k tomuto. My e, teraz zmeníme túto situáciu, pokiaľ ide o obhajobu a ja by som rada poďakovala pani komisárke za to, že pripravuje stratégiu alebo akúsi cestovnú mapu v tomto ohľade. Snažíme sa nejakým spôsobom kompenzovať nedostatky európskeho zatýkacieho rozkazu. Ešte to asi nebude dostatočné. Musíme sa zaujímať o celkový e, systém fungovania tohto zatýkača, ale pozrieme sa na úspechy medzi rokmi 2005 až 2009. Tento zatýkač umožnil vydania asi 12 tisíc rôznych rôznych eh, násilníkov a pedofilov a ďalších a takisto aj jedného z útočníkov, ktorí sú zodpovední za útoky v londýnskom metre. Ale aspoň vo Veľkej Británii tomu sa budeme venovať o chvíľočku, sa vlastne zneužíva tento nástroj. Eh, euroskeptici to využívajú v boji proti Európskej mm, únii Mhm. hlavne v súvislosti s porušovaním ľudských práv vo Veľkej Británii. My v podstate sme na druhom mieste, pokiaľ ide o žiadosť o vydanie výniek hneď po Nemecku. Avšak organizácia pre práva obžalovaných Rôzne rady, rôzne inštitúcie poukazujú na nedostatky tohto zatýkača. To, že sa bohužiaľ zneužíva, pre menšie prečiny, alebo tam dochádza k predlženej väzbe, alebo že tam nie je možnosť zaplatenia súdnych poplatkov a tak ďalej. Toto tiež podľa môjho názoru je podložené na určitom reálnom základe. Komisia sa domnieva, že e, nemusíme prepracovať e, tento zatýkač a ja si myslím, že by sme to mali ešte zvážiť, pretože by sme tu mali mať aj dobrý základ pre otázku proporcionality, tak aby do toho nespadali e, drobné činy a tiež by mali tu byť kontrolné mechanizmy, ktoré umožňujú vykonovajúcemu štátu aplikovať explicitne všetky prvky a zároveň by sme mali mať možnosť uznať aj tie e, situácie, kedy e, naozaj nedošlo k uplatneniu tohto príkazu, čiže odstraníme aj záznamy v šengenskom systéme, aby tento človek nebol prenasledovaný v inom štáte a zároveň pokiaľ ide o tzv. loan alebo výkupné, e, o tom by sme mali tiež uvažovať Tiež sú tu rôzne príkazy, ktoré sa dotýkajú supervízie, dohľadu. E, Čiže áno, sú tu určité nedostatky, ale môžeme povedať, že tu vidíme aj veľké úspešné akcie e, tí, ktorí to kritizujú, tak v podstate si myslím, že by si mali uvedomiť, že to urychlilo mnoho prípadov eh, vydania eh, eh, zločincov, keďže tradičným spôsobom by to bolo ešte zlhavejšie. Ešte zlhavejšie. Ďakujem pekne, pani Zipel, dva minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Počuli sme kritiku v predchádzajúcej diskusii, že je to politická diskusia, pretože politické rozpravy sú predsa úlohou parlamentu. Takže začnem aj ja takto. Kriminalita, osobitne organizovaná kriminalita, sa nikdy nezastavila na hraniciach a preto nemá vôbec význam vytvárať e, hranice a tým obmedzovať kontakt našich národov. Potrebujeme ďalší rozvoj spolupráce našich členských štátov a cezhraničnú spoluprácu policie a justície. Európsky zatýkač sa ukázal ako dôležitý a úspešný nástroj, ale súčasne sa tento nástroj dostáva do zlého svetla, keď napríklad európsky e, zatýkač sa používa v prípade krádeže bicyklov, alebo len na to, aby sa položila otázka práve, že sa e, nepoužíva vtedy, keď sa nemá vykonať tento zatýkač, pretože bol vydaný neprávom takže sa to potom nerešpektuje a vedie to k tým nešťastným situáciám, kedy opätovne občanov zatýkajú na hraniciach a to nevedie k dôvere občanov necháva tak smernice príliš veľa manovrovacieho priestoru, alebo je to nedostatok informácií. Tieto body musíme vyriešiť pretože budú to musieť zlepšiť aj členské štáty. Komisia musí uskutočniť opatrenia, aby skonči, skoncovala s týmito e, nešvármi. Ide predsa o to, aby sa tento dôležitý nástroj nediskvalifikoval. Okrem toho, všetky tieto skúsenosti poukazujú na to, keď je dôležité, aby sme sa dostali dopredu v otázke roadme, pokiaľ ide. Je teda dôležité, aby mali všetci zabezpečenú právnu istotu a musia byť informovaní občania o týchto právach. Komisia e, by mala na tlak a môže sa iste opierať o Európsky parlament, teda o jeho podporu. Ďakujem pekne. Pani Sipel, akceptujete e, modrú kartu? Pani Sipel, vy ste práve popísali európsky zatýkač ako dieťatko, ale ja si myslím, že skôr je to Frankensteinové strašidlo. Asi by ste to mali akceptovať. Neviem, či mám odpovedať eh, na vašu otázku. To je skôr eh, polemická poznámka, ale Európsky zatýkač je vhodným nástrojom v jednotnom európskom priestore bojovať proti zločinu. Preč, predsa zločin eh, je medzinárodný a cizhraničný a nie je to národným fenoménom. No a je pravda, že zatiaľ sa tento európsky zatýkač nachádza iba v počiatočnom štádiu. La parola all'onorevole. Teraz odozdávam slovo pánovi Baltonovi na 3 minúty. Od roku 2004 som varoval, že európsky zatýkač by mohol byť využívaný ako nástroj e, utlačania politických disidentov a to sa teraz e, deje v prípade Juliana Assangea pretože v tom švedskom eh, procese proti, ne, proti nemu je veľa chýb. Eh, Assange ešte nebol z ničoho konkrétneho obvinený a predtým eh, bolo vyšetrovanie, obvinenie z tzv. malého znásilnenia, ako to Švedi nazvali, to bolo uh, stiahnuté a Takisto bolo konštatované, že prokurátor urobil e, chybu, lebo nepredvolal svetkov, ktorí by mohli e, pomôcť a vypovedať v prospech Assangea. A e, jeho právnik vo Švedsku opakovane povedal, že tie konkrétne dámy, ktorých sa to týka, nie sú právničky, že nemôžu, ne, nemohli vypovedať vo Veľkej Británii. Takže <clears throat> nebolo konštatované, v čom spočíval e, trestný čin. Pán Assange bol vo Švedsku 5 týždňov, ale nebol e, e, na výsluchu a potom vo O, o, oznámil teda, že ešte stále veľa Wikileaks o, môže zverejniť a Zdá sa, že môže pán Assange e, byť zavraždený alebo aj unesený, ale um, a je označovaný za teroristu, ale to všetko je v súlade s tým, že bol na ňo vydaný európsky zatýkač. Švedsko má e, veľmi e, úzky vzťah s USA, pokiaľ ide o rozviedku a výmenu informácií. A teda tá švedská neutralita asi nie je taká neutrálna prečo e, teda niekto chcel, prečo Američania chceli, aby Assange bol vydaný do Švedska, asi preto to. ešte stále nie je jasné, z čoho vlastne môžu Assangea obviniť, ale bez e, obžaloby e, zo Spojeného kráľovstva Američania nemohli jednoducho Assangea dostať a preto chceli zabraniť tomu, aby sa vrátil do Austrálie. Európsky zatýkač bol vynikajúcim nástrojom na toto. Ako som už veľakrát v parlamente povedal, že vydávanie alebo extradícia podľa európskeho zatýkača je teraz už iba formalita z byrokratického hľadiska. Neexistujú žiadne um, ochrany alebo zábezpeky v tomto ohľade. A ja uh, sa chcem spýtať, či uh, európsky zatýkač môže byť zneužitý na politické účely. Ak rada a komisia sú úprimné, tak musia pripustiť, že áno, že je to možné. Podľa mňa sú tu dôkazy toho, že sa tak deje v prípade Juliana Assangea. Grazie, la parola... Ďakujem pekne. A teraz pán De Jong, dve minúty. Ďakujem, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Text tejto otázky možno znie teoreticky alebo abstraktne, ale európsky zatýkač sa vzťahuje na ľudí, na ľudské práva, základné slobody. V Holandsku sa e, zaoberáme e, holandským podnikom, ktorí obvinili z toho, že, pokro- že porušili polské nejaké zákony. No, potom sme o tomto prípade nepočuli a naraz Polsko žiadalo vydanie na základe európskeho zatýkača. Pred 1,5 týždňom tohto človeka eh, vydali do Polska. No a teraz je v špinavom väzení a je to práve také zlé, ako to bolo prvýkrát. Rozhovory medzi ním a jeho advokátom sa nasnímali videokamerou a teraz sú tu nové obvinenia a súdca hrozil tým, že sa vydá nový zatýkač. Čiže nezaplatil ani veľkú kauciu, je opäť v Holandsku, ale jeho prípad poukazuje na to, že európsky zatýkač môže viesť ku nedôstojným situáciám. Komisia vo svojej správe poukazuje na to, že o tejto problematike vie a chce problematiku riešiť. No a ja by som to rád počul od pani komisárky. Pani komisárka, nemôžete žiadať informácie a zapojiť radu a postarať sa o to, aby osoby mali právo e, v, teda vo vydávajúcej, vykonávajúcej krajine protestovať proti tomuto zatýkaču. Súhlasíte s tým, že táto situácia vo väzeniach je neludská? A že vykonávanie európskeho zatýkača nie je v poriadku. Ide totiž aby sa situácia ešte nezhoršovala. Ďakujem pekne, pán Kirkop. Dve minúty. No, no Ďakujem pekne, pani komisárka. Nikto nemôže popíra, popierať pozitívne dopady európskeho zatýkacieho rozkazu v boji s cezhraničnou trestnou činnosťou. 12 tisíc obchodníkov s drogami bolo takto zatknutých a takisto aj ďalší, ktorí zneužívajú deti a tiež sa zabránilo e, tým dlhým vydávajúcim konaniam, takže to len zjednodušilo boj proti cezhraničnej kriminalite. Avšak jeho zámer nebolo e, trestať také tie menšie prečiny, také tie malé krádeže v obchode a tak ďalej. Čo však teraz vidíme? Áno, objavuje sa to tu. A e, všetci vám tu teraz hovoria, že teraz je tá správna chvíľa, aby sme to nejak prehodnotili, revidovali a eventuálne e, novelizovali proporcionalita, oprava, opravné prostriedky sú tu kľúčové. A teraz sa pracuje na tom európskom vyšetrovacom rozkaze a to je tu zásadné, aby sme teda nezopakovali tú istú chybu. Musíme pripraviť túto novú normu s tým, že budeme e, mať na pamäti tie vady Európskeho ratifikácieho rozkazu. Máme príliš veľa príkladov toho, e, že niektoré rozkazy boli zlé vydané, že neboli dostatočné právne prostriedky pre tie osoby, ktoré boli tým pádom poškodené a ten vyšetrovací rozkaz práve bude vychádzať z toho európskeho zatýkacieho rozkazu. Takže musíme dbať na to, aby sme opäť nastolili tú dôveru v oba tieto nástroje, aby to bol nástroj proti závažnej trestnej činnosti a aby sme si zachovali ten najvyšší štandard pri aplikácii alebo realizácii tohto rozkazu. Ďakujem. Akceptujete modrú kartu, pán Kirkop? ja, sa chcem spýtať eh, pána Kirkopa, ktorý hovorí, že európsky zatýkač by sa mal prepracovať. On eh, spomenul aj európsky vyšetrovací rozkaz. Možno niektorí hovoria, že to je krok príliš ďaleko, ale neviem, či si on uvedomuje, že Theresa e, May, e, keď nastúpila na ministerstvo, jedna z prvých vecí, ktorú urobila, bola, že sa začala zúčastňovať na e, vyšetrovacom rozkaze, čiže Veľká Británia už nemôže urobiť opt-out a musí sa zúčastňovať tohto procesu. Bude to predmetom hlasovania kvalifikovanou väčšinou, čiže <coughs> my tu nemôžeme už rozhodovať. A toto je taká, taký typický e, príklad e, toriovskej dvojznačnosti, že niečo iné hovoria e, tu a niečo iné hovoria doma. Tá pozícia britskej vlády, pokiaľ ide o európsky zatýkač aj vyšetrovací rozkaz, je taká, že vláda vie, že musí robiť to, čo je najlepšie pre Veľkú Britániu v cezhraničnom zločine. My sme boli obeťou mnohých trestných činov, najmä terorizmu. To si asi uvedomujete, pane. A ja si myslím, že aj vy sa domnievate, že musíme bojovať proti tomuto trestnému činu a cezhraničná spolupráca je najlepší spôsob, ako to dosiahnuť. Európsky vyšetrovací rozkaz sa musí implementovať pozorne, to je samozrejme, ale naša vláda urobila iba opt-in a to nie je ešte záverečné rozhodnutia. My si musíme detailne preskúmať tento um, rozkaz, aby sme ho mohli dobre implementovať, aby mohol by pracovať v súlade so zatýkačom, ale ten náš opt-in prejavuje to, že chceme naozaj seriózne riešiť cezhraničné e, trestné činy a ja dúfam, že vy, e, vážený kolega, súhlasíte s týmto môjim názorom. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz e, pani ministerka Diori, máte slovo. Much, Ďakujem pani predsedajúca, pani komisárka. Európsky zatýkací rozkaz je jedným z najúspešnejších eh, nástrojov vzájomného uznávania v Európskej únii a ja som veľmi rada, že ste eh, naplánovali túto rozpravu. Rada eh, venovala veľa energie tejto téme našimi partnerskými hodnoteniami praktického uplatňovania tohto nástroja. Toto sme urobili tieto hodnotenia vo všetkých členských štátoch počas troch rokov. Výhody európskeho zatýkača sú oveľa väčšie ako prípadné nevýhody. Vďaka európskemu zatýkaču Európska únia časy vydávania, časy extradície e, znížila závažne z jedného až dvoch rokov na 1-2 mesiace. Predchádzajúci systém bol <coughs> ťažkopádny a už nezodpovedal moderným účelom otvorených e, hraníc a e, otvoreného sveta, ktorý chce bojovať proti cezhraničnej trestnej činnosti. Pokiaľ ide o proporcionalitu, došlo k nejakým menej závažným problémom, samozrejme, ale Vydávajúci orgán v každom členskom štáte v konečnom dôsledku rozhoduje, pre aké trestné činy chce zahájiť takéto konanie. To je výsledkom faktu, že na rozdiel od extradície európsky zatýkač je e, plne e, súdny systém. Európsky zatýkač sa vždy e, zaklada na súdnom rozhodnutí v štáte vydania a na rozhodnutí, či teda rozhodnutie, či sa vydá európsky zatýkač, je na Národnom súdnom orgáne. Ak je tu nejaký problém s proporcionalitou, tak nie je spôsobený samotným nástrojom, nie je to spôsobené rámcovým rozhodnutím o európskom zatýkacom rozkaze, je to skôr výsledok trestnej politiky v každom členskom štáte. Rada jasne povedala, že v prípadoch, keď zadržanie nie je primerané, tak by sa nemal využívať ani európsky zatýkač. Takisto rada vyzýva praktikov, aby sa snažili využívať aj alternatívy európskeho zatýkača. Musí sa zohľadniť celková efektívnosť trestného konania. Alternatívy by mohli byť napríklad menej donúcujúce e, prístupy vzájomnej právnej e, pomoci videokonferencie pri vypočúvaní podozrivých alebo predvolania pred súd Schengenský informačný systém a jeho využitie na to, aby sa zistilo, aké je miesto pobytu podozrivého alebo využitie rámcového rozhodnutia o vzájomnom uznávaní finančných trestov. Takéto rozhodnutia by mal vždy prijímať vydávajúci orgán. Európsky zatýkací rozkaz je vydávaný v súvislosti s trestným e, stíhaním v štáte vydania. Tieto súdne rozhodnutia sa opierajú o materiál, ktorý má k dispozícii prokurátor alebo sudca vo štáte vydania. A takisto nesmieme zabúdať na obete. Vo väčšine prípadov obete trestného činu sú v štáte vydania, nie v vykonávajúcom štáte. Čiže tým, že sa zdržuje trestné konania, sa takisto porušujú práva obete. Keď e, spôsobujeme prieťahy v súdnom konaní, tak takisto poškodzujeme spravodlivosť aj pre obete, aj pre podozrivých. A v záujme obeti je samozrejme čo najrýchlejší trestný proces. Rada navrhla e, cestovnú mapu, plán na návrh maďarského predsedníctva na posilnenie práv obetí a preto nemôžeme meniť základy dobre fungujúceho systému európskeho zatýkača, ktorý radikálne zlepšil predchádzajúci systém vydávania osôb. Pokiaľ ide o práva obhajoby, chcela by som povedať, že na rozdiel od extradície, európsky zatýkač je e, súdny systém, ktorý je už sám o sebe veľkou zárukou. Európsky zatýkač sa vždy opiera o súdne rozhodnutie v štáte vydania a môže byť vykonaný vo vykonávajúcom štáte iba rozhodnutím súdu. Osoba bude e, vždy schopná plne si presadiť svoje práva na obhajobu vo vydávajúcom štáte, kde a to je plne v súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva v Štrasburgu. To ale neznamená, že osoba proti ktorej bol vydaný európsky zatýkač, by nemala mať žiadne práva vo vykonávajúcom štáte. Smernica z roku 2010-64 z 20. októbra 2010 hovorí o právach na tlmočenie a preklad v trestnoprávnom konaní a to sa týka aj implementácie európskeho zatýkača. Okrem toho vítame fakt, že nedávny návrh komisie smernice EP a Rady o právach na informácie v trestných konaniach, e, že tam sa hovorí takisto aj o právach na informácie v postupoch európskeho zatýkača. Negatívne rozhodnutie o zatýkači neznamená automaticky, že sa e, vymaže príslušná informácia v šengenskom informačnom systéme. Ale v konečnom dôsledku iba vydávajúci orgán e, zadal požiadavku do systému a iba ten ju môže stiahnuť. Ak nejaký členský štát odmietne vykonať európsky zatýkač, tak daná osoba bude prepustená. Ak odmietnutie vykonania európskeho zatýkača je konečné, tak je jasné, že už tá osoba nemôže v tom členskom štáte byť zatknutá v dôsledku tohto právneho nástroja akékoľvek odmietnutie vykonania európskeho zatýkača neznamená, že je neplatný, je to naďalej e, platné nariadenie zatknúť túto osobu vo vykonávajúcom členskom štáte, ale aj v akomkoľvek inom členskom štáte. Toto nemá nič e, spoločné so systémom zatýkača ako takého a Takto to funguje aj v systéme extradície. No a na záver, pokiaľ ide o podmienky vo väzení, samozrejme tieto sa môžu ešte zlepšovať v niektorých prípadoch, ale nie je to téma, ktorá sa týka iba implementácie európskeho zatýkača. Je to zodpovednosť orgánov jednotlivých členských štátov, aby zabezpečili, že podmienky vo väzení budú splňať určitý štandard bez ohľadu na to, či osoby boli vydané z iných členských štátov alebo nie. Ďakujem pani predsedajúca za pozornosť. Grazie, ministro, la parola ora. Ďakujem. Pani ministerka, teraz má slovo pani komisárka Reding. Ďakujem. Pani predsedajúca, asi viete, že komisia prijala správu o implementácii európskeho zatýkača 11. apríla tohto roka a táto e, správa sa týka základných aspektov vykonávania európskeho zatýkača od e, januára 2004 a hovorí sa tam nie iba o úspechoch, alebo, <coughs> ale aj o nedostatkoch. Veľa sa už povedalo o úspechoch a chcem iba povedať, že od roku 2005 do roku 2009 takmer 55 tisíc európskych zatýkačov bolo vydaných 12 tisíc približne vykonaných a počas tohto obdobia približne 60 e, ľudí súhlasilo s ich odovzdaním 14 až 17 dní. E, e, trvalo toto obdobie v priemere pre nich a 48 pre tých, ktorí nesúhlasili. A toto veľmi vhodne kontrastuje s tou situáciou, ktorú sme tu mali predtým, kde bol priemerom jeden rok pre vydanie vyžiadaných e, osôb. A určite to e, zlepšilo e, voľný pohyb osôb. Ja si myslím, že určite z tohto dôvodu všetci tu v parlamente súhlasia, že je to dôležitý nástroj na vydávanie zločincov a na zlepšenie efektivity našich súdnych systémov. Ehm, bolo jednoduchšie e, e, zachytávať e, teroristov, pedofilov, zločincov. Na toto má práve slúžiť. Avšak, a toto tu je pomerne nedávny vy voj vidíme, že počet týchto žiadostí značne narastá. V niektorých prípadoch sú uplatňované e, menej propočne na, e, vydá- na žiadosti o vydávanie e, tých, ktorí spôsobili menšie zločiny, ako napríklad, že um, ukradli bicykel. Toto je nežiaduce, pretože to môže ohroziť legitimitu tohto nástroja, ktorý stojí na vzájomnom uznávaní v rámci EÚ. A toto je dôvod, prečo komisia žiada aby sa začalo konať. Poprvé, komisia žiada, aby členské štáty EÚ vykonávali, eh, vykonali test eh, proporcionality, keď žiadajú o vydanie takéhoto zatýkacieho rozkazu, aby tam, kde ich legislatíva eh, plne nie je v súlade s rámcovým rozhodnutím v súvislosti s týmto zatýkačom, aby túto situáciu čo najrychlejšie zmenili a takisto um, um, prokurátori a podobne by nemali vydávať zatýkacie rozkazy pre menej závažné e, činy. A preto chceme vypracovať príručku pre e, Európsky zatýkací rozkaz, e, ktorou by sa mali riadiť príslušné strany. Takisto vypracujeme pred koncom roka 2011 návrhy na posilnenie školenia policajtov, Um, prokurátorov a iných, ktorí pôsobia v rámci uh, uh, súdneho konania, aby sa správne uplatňoval tento nástroj a aby uh, vlastne boli chránené aj procedurálne práva týchto osôb. Ide takisto aj o dôležitosť základných práv a vzájomnú dôveru členských štátov v ich súdne systémy. A z tohto dôvodu komisia e, začala s vypracovaním týchto procedurálnych práv pre osoby, ktoré sú e, e, zatknuté, napríklad minimálne pravidlá pra, týkajúce sa práva na preklad a tlmočenie. Toto sa už prijalo v roku 2010. Ďalej je tu právo na e, poinformovanie o svojich e, právach. E, tu dosiahneme dohodu pomerne skoro. Komisia e, dnes prijala e, tretí návrh súvisiaci s procedurálnymi právami, teda e, návrh zabezpečiť právo na právnika, právo, aby tretia osoba mohla byť poinformovaná, keď je niekto, keď mu niek- niekedy niekomu odňatá sloboda. Takisto E, teda ide o to, aby e, tu boli zaistené tieto slobody e, v oboch, na oboch stranách vykonávajúceho aj žiadajúceho štátu. Tieto opatrenia majú takisto, takisto súvisia s, s zbieraním dôkazov. Toto by nemalo byť v nesúlade so základnými právami vydávaných osôb. A takisto by som sa chcela vyjadriť k špecifickým otázkam, ktoré nadnesli autory. Komisia si nie je vedomá akýchkoľvek dôkazov, že požiadavka e, Švédska na e, Veľkú Britániu, aby bol vydaný pán Assange, Assange um, by indikovalo, že európsky zatýkací rozkaz a jeho systém sa využíva na iné účely, než tie, e, za akým bol vytvorený. Rámcové rozhodnutie, ktoré e, vytvorilo tento nástroj, e, je čisto súdny nástroj, kde vlády vôbec nemajú žiadnu možnosť sa nejakým spôsobom vkladať do, tohto, do celého procesu. Týmto procesom sa zaoberali súdne inštitúcie Švedska a aj Spojeného kráľovstva. Nebola tam žiadna intervencia vlád týchto krajín. Ďalšia otázka týkajúca sa možného vydania do USA. Chcela by som zdôrazniť, že akákoľvek otázka týkajúce sa potenciálneho vydania do USA tu si nie som vedomá žiadnej takejto požiadavky doteraz, ale ak by takáto požiadavka bola, mohla by sa vykonať iba za súhlasu vydávajúceho e, členského štátu, v tomto prípade Veľkej Británie, pretože e, podľa e, článku 28 rámcového rozhodnutia rády osoba, ktorá bola vydaná na základe tohto zatýkacieho rozkazu, nemôže byť vlastne vyslaná do tretieho štátu bez e, súhlasu príslušného orgánu členského štátu, ktorý vydal túto osobu. Takže toto len na zdôraznenie právneho základu tejto otázky, ale samozrejme e, celá táto otázka je otázkou čo ak, pretože nič konkrétne e, pred sebou nemáme v tejto súvislosti. Ďakujem, pani komisárka. Teraz si vypočujme názory našich politických skupín. Najprv pán Diaz Demera za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Čo sa týka mňa, tento európsky zatýkací rozkaz predstavuje základný nástroj boja proti organizovanej inej zločinnosti. Ide o akreditovaný nástroj, ktorý je napomocný z hľadiska zaistenia spolupráce a e, realizácie e, trestného práva na základe vzájomného uznávania. Samozrejme ide o veľmi užitočný nástroj, ale nezabúdajme, že máme určité slabé stránky. Ako už povedala pani komisárka, a o tom hovorilo e, sa nielen v správe e, komisie z roku 2001, ale v správach z roku 2005 a 2006. A tieto nedostatky treba napravovať. Hm, ide o zásadné veci a tento rozkaz e, má dva prvky a síce je tu možnosť odmietnúť odozdanie. Je to veľmi užitočná záležitosť. Máme 28 tisíc e, takýchto rozkazov a podaní. Čiže hovoríme o, o zárukách a e, hovoríme o vystavení týchto e, rozkazov, o odovzdaní osôb. Pokiaľ ide o neúmerné využívanie mm, tohto nástroja mm, je to veľmi dôležité hľadisko a preto je dobré, že pani komisárka nás uistuje, že členské štáty musia k tomu pristupovať e, proporcionálne e, z hľadiska uplatnenia európskeho zatýkacieho e, rozkazu v prípade menej závažných trestných činov. Je tu dôležitý údaj o tom, že každý takýto rozkaz stojí verejnej pokladnici 25 tisíc eur. E, tak to raz popísal írsky e, sudca a musím povedať, že e, neverím tomu. Nech mi preukáže, ako vypočítal mm, takúto čiasku. Pán predsedajúci. Myslím si, že tento rozkaz by mal zostať v platnosti a opakujem, že zaistuje správny postup. Ďakujem pekne. Tu e, modrá e, kartička, nech sa páči. Pán Demer, ste e, za to, že ste pripravení zodpovedať nejakú faktickú poznámku? poznámku? Chcem sa opýtať, či pán Dimas Dimera je informovaný o tom, že zmluva o vydaní e, na základe urýchleného postupu bola podpísaná medzi mojou krajinou a Španielskom e, e, ešte v roku 2003 pred schválením Európskeho zadekača. A či pán kolega je pripravený zvážiť, že je to lepší postup na riešenie závažnej trestnej činnosti v porovnaní s európskym zatýkacím rozkazom a so všetkými problémami, ktoré s tým súvisia. Eh, vážený kolega, nazdávam sa, že európsky zatekací rozkaz je podstatne užitočnejší eh, nástroj, ktorý je eh, vhodnejší na riešenie rôznych druhov trestnej činnosti, ako už povedala pani komisárka, a to podotýkam, že tento rozkaz môže mať prechodnú platnosť počas 67. roku, zatiaľ čo e, e, e, európsky zatýkací rozkaz je podstatne účinnejší, pretože má dlhšiu platnosť. Ďakujem pekne. teraz pán Moraes v mene socialistov a demokratov. Táto situácia je pomerne jasná. Na jednej strane máme radu a v prípade správneho uplatnenia európskeho rozkazu E, rozkazu, e, um, ak je splatňou uplatnený, má určité výhody. Pani komisárka e, povedala o veľmi dôveryhodnej správe, solidnej správe, ktorá hovorí, že v prípade správneho prístupu použitia princípu proporcionality a zaistenie procesných postupov, potom Európsky zatýkací rozkaz je životoschopný nástroj, ktorý umožňuje nám bojovať s závažnou trestnou činnosťou. Za tým číslom 12 tisíc E, e, za týmto číslom e, sa domnievam, že v Londýne sme dokázali zaistiť teroristov v roku 2005, keď sme si uvedomili všetky tieto dôležité účinky, symbolické účinky. Tento rozkaz musí fungovať. Čiže otázka je pre nás jasná. Teraz pôsobíme v oblasti, keď prechádzame od slov k činom od správ k činom a máme dva zložité prípady. Jednak nedostatok proporcionality, to nevyriešime zo dňa na deň a musím vzdať hol pani komisárky, ktorá hovorí o justičnom vzdelávaní, o tom, že treba e, zabezpečiť e, e, prevládanie justičnej stránke, ale to si vyžaduje, aby E, rada, nielen e, Maďarsko, ale všetky členské štáty nám pomohli e, podporiť procesné poistky napríklad pre našich občanov predbežné konanie má nepriateľné formy, ale najzložitejší prípad je vytvoriť rovnaké podmienky z hľadiska práv, procesných práv obhajoby. A preto naša skupina e, veľmi vážne sa stavia ku kvalite a rýchlosti realizácie legislatívy s tým, aby e, európsky zadekácia rozkaz bol účinným nástrojom v boji proti organizovanej zločinnosti a jeho dôveryhodnosť sa nemá e, zmenšiť triviálnymi prípadmi a musíme zaistiť rovnaké podmienky. Na tom trvá naša skupina a musíme e, e, e, pozornejšie hovoriť s členskými štátmi, ktoré žiadajú zvýšenie účinnosti tohto rozkazu. Na druhej strane nekonajú tak, aby sme prijeli legislatívu na vytvorenie rovnakých podmienok. Ďakujem pekne. Ďalšia modrá kartička. Pán Betten, pán Mares, ste pripravení reagovať na prípadnú otázku? Nech sa páči, pán kolega. Hovorili ste o nedostatku proporcionality a podobne. Súhlasíme s tým, ale keď máme slona v knihy, e, a to je vec, o e, ktorej nikdy dnes nepovedal, je to, že súd nemôže e, posúdiť dôkazy prima facie voči tejto osoby a na základe vlastného rozhodnutia schváliť videnie. a máme viacero voličov, ktorých to dotklo, sa to dotklo, najmä Andrew Seed, keď v odvolacom konaní E, e, e, hovoril so sudcami, bolo jasné, že sudcovia nemajú žiadne dôkazy, majú rozporplné dôkazy, ich vyhlásenie boli pravdepodobne inšpirované policiou a neviem, prečo ten chlapec sa má vydať. Ako chcete riešiť problém to, že súdy nezohľadňujú existenciu pôvodných dôkazov alebo nedostatok týchto dôkazov? Jasná otázka je, jasná dúfam, že aj odpoveď bude jednoznačná. Myslím si, že pri takomto rozkaze musia byť dôkazy prima facie. Nemôžeme realizovať takýto e, rozkaz bez toho, aby sudcovia pochopili e, podstatu e, prípadu Andrew Simio. V tomto prípade tam boli zložitejšie problémy, procesné problémy, obdobie zadržovania a systém súdnictva, ktorý sa uplatnil po zaistení, čiže odvolacie konanie a obdobie, ktoré prebehlo po zaistení a e, tento problém sa snažíme vyriešiť v rámci dnešnej rozpravy. Ďakujem pekne, pani Grisbeck v mene liberálov a demokratov. Tá predchádzajúca diskusia bola e, taká vašejšia, táto je konsenzuálnejšia. Mm, vítame, že je naozaj efektívne vykonávanie európskeho zatýkača, že e, sa tým zvyšuje účinnosť boja proti trestnej činnosti, ale ten, man, ten zatýkač tak ako je, e, spôsobuje niekedy aj e, možno e, určité zneužívanie, tak ako to je, keď sa vydáva na, e, pri skutočne malých e, priestupkov trestných činov, ako je napríklad ukradnutie bicykla a tak ďalej. Potom e, je tam neproporčne dlhé zadržanie nevinných osôb. E, skupina, ktorej som členom pred niekoľkými rokmi, trvala na tom, aby boli tam uplatnené zábezpeky pri vykonávaní európskeho zatýkacieho rozkazu a som rada, pani komisárka, že ste dnes popoludní povedali, že sa ten postup zlepší tým, že sa vlastne príjme taká príručka pre členské štáty a takisto príručka pre tie osoby, ktoré budú zadržané. Som uh, rada, že je tomu tak. Myslím, že Európsky zatýkací rozkaz je prvok, ktorý my ako európsky občania veľmi dobre chápeme a je to kľúčovou skúškou uh, toho, čo dokáže Európa urobiť, aby dokázala konsolidovať justíciu v Európe. Ďakujem. Ďakujem pani Grisbeck. Pán Žobro v mene konzervatívcov a reformátorov. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, členské štáty potrebujú účinné nástroje na boj proti trestnej činnosti, najmä vážnej a organizovanej trestnej činnosti. Môžeme povedať, že Európsky zatýkací rozkaz reaguje na túto potrebu, najmä vzhľadom na tú skutočnosť, že sloboda pohybu v EÚ e, je tu nielen pre čestných ľudí, ale aj pre kriminálnikov, ktorí zneužívajú túto E, slobodu cestovania za účelom cestovného ruchu alebo podnikania a oni páchajú trestnú činnosť alebo unikajú pred spravodlivosťou. Mohli by e, byť takéto spravodlivosti podrobení v mieste svojho pobytu a preto je dobré, že takto to monitorujeme. E, všetky tieto nové nástroje majú svoje plusy aj minusy a mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako to zlepšiť. Možno by sme mohli trošku obmedziť uplatnenie tohto zatýkacieho e, rozkazu v prípade priestupkov, e, kde je nejaká minimálna trestná sadzba. Modrá karta pani e, baronka Latford, pán Žobro, akceptujete to? Áno. Baronka Latford hovorí, pán Žobro je z Polska a ja si kladiem otázku, či teda súhlasím s tou poslednou e, pripomienkou, ktorá zaznela v e, tlmočení. Často sa hovorí, že Polsko je jeden z príkladov, kde vlastne nie je nejaká, nejaké posudzovanie Prahu tej trestnej sadzby pri vydávaní zatýkacieho rozkazu, či už domáceho alebo európskeho. Um, teda trestný uh, justi- ohraničenie trestnom konaní by mali mať uh, E, nejakú e, možnosť posúdiť, či vydať tento európsky zatýkací e, rozkaz, pokiaľ ide o naozaj takéto malé priestupky alebo malé trestné činy, ako je ukradnutie bicykla a tak ďalej. Takže máme, máme v Británii naozaj veľa Poliakov, takže dostávame veľa takýchto zatýkacích rozkazov z Polska. Samozrejme, že e, nie všetci Poliaci sú tam e, e, takí, ktorí spáchali trestné činy. Mm, väčšina je čestných. Odpoveď. Ďakujem za vašu otázku. A to je pravda, uvedomujem si ten problém, že polské súdy chcú, chcú byť veľmi rigorózne a niekedy sú až príliš rigorózne a berú z do úvahy to, že mnoho Poliakov momentálne žije v Londýne. Je mnoho aj takých pochybných prípadov, kde bol vydaný ten zatýkací rozkaz, takže asi by bolo užitočné, keby komisia mohla prijať nejaké usmernenia, eh, aby sa ten zatýkací rozkaz nepoužíval na skutočne takéto malé priestupky. Ďakujem teraz pani Sargentini v mene Zelených voorzitter ehm, ik ben zeer erkentelijk voor de vraag. ďakujem pán predsedajúci ehm, ďakujem za túto otázku ktorú položila barónka ludford pretože presne to som chcela povedať minulý týždeň som bola v poľsku a zúčastnila, zúčastnila som sa e, konania proti holandskému občanovi ktorý bol vydaný do poľska na základe európskeho zatýkacieho rozkazu a išlo o prípad z 90. rokov minulého storočia. Tých pár dní, ktoré strávil za mrežami, eh, než bola dosiahnutá dohoda medzi sudcami oboch krajín, mal problém, že mu boli uh, mu boli mu nejaké uh, veci odsudzené a uh, určite je rozdiel v tejto zaisťovacej väzbe medzi jednotlivými krajinami a jednoducho je to taký rozdiel, že niekedy ľudí nemôžete poslať do niektorých krajín a potom druhá vec je, že je to na uvážení sudcu, aby povedal, či tá, tie podmienky zadržania nie sú humánne a vtedy môže sa uplatní článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach a vtedy sudca má právo nevydať danú osobu. Aj keď bolo povedané, že krajiny by mali rozumne využívať európsky zatýkací rozkaz, s tým súhlasím, ale malo by byť možné, aby sudca povedal, že v niektorých prípadoch nevydá osobu a teda je dôležité, aby bol prispôsobený systém. Ďakujem. A modrá karta, pán Stojanov. Mr. Stojanov. Ďakujem pekne. Predpokladám, že hovoríte o tom istom prípade, ktorý sa pred pár minútami tu spomínal. Ja by som sa chcel opýtať rovnakú otázku. Uh, Chcel som sa to už pred chvíľou opýtať, ale nedostal som slovo. Keď hovoríme o prípadoch, ako je tento, prosím, spomente meno ľudí a teraz prosím vás, povedzte meno tej osoby, pretože jeho práva boli porušené. Oh, ik maak daar geen enkel geheim van. De naam werd eerder ook genoemd. Nie je to tajomstvo, to meno bolo spomínané, možno je problém s výslovnosťou. Je to Corde Sukun. A ešte iný holandian, pán Hochner. Pán Deselkun sa nehambí, chce, aby sa zmenil systém európskeho zatýkacieho rozkazu a je ochotný o tom hovoriť aj na verejnosti. Dobre, v mene pán Trianta Filides. Veľa by sa dalo povedať o európskom zatýkacom rozkaze pán predsedajúci a o jeho vykonávaní. Niektoré prípady už kolegovia spomínali a ja by som sa chcel sústrediť na jednu konkrétnu vec. Dodržiavanie ľudských práv a práv justície. Osoby obvenené alebo podozrivé majú svoje práva, ktoré treba brať do úvahy. Predbežné zadržanie, ako toto spomínal kolega De Jong, to sú výborné príklady. Dôvod je, že sa berie za samozrejme, že ľudské práva sú vo všetkých európskych krajinách rovnaké, ale e, nie je to vo všetkých krajinách tak. A síce e, rôzne sa to vykladá. Napríklad právo mlčať právo nevypovedať sa v krajinách rôzne e, vykladá, najmä počas toho predbežného zadržania. Takže čo na to môžete povedať, pani komisárka? E, budete žiadať, aby tu boli nejaké univerzálne práva pre obvinené a podozrivé osoby počas vyšetrovania, tak ako je to napríklad v Spojenom kráľovstve alebo v Írsku, alebo budú tieto osoby úplne vynechané z e, toho celého. Takže to sú veci, ktoré treba zobrať do úvahy. Sudca samozrejme rozhodne, či osoba bude vydaná alebo nie. A nie je potrebné, aby sa to veľmi presne zladilo legislatívne, aby to bola súčasť Európskeho zatýkacieho rozkazu. A teraz nasleduje uh, pán Dartmouth. V angloamerickom svete primárnym účelom zákona je chrániť ľudí pred uh, nejakým svojvoľným a náhodným zatýkaním a zadržiavaním. A zákon v kontinentálnej Európe, najmä v bývalom východnom bloku, jednoducho nemá túto prioritu a je úplne smiešne tváriť sa, že je to inak. V rámci európskeho zatýkacieho rozkazu ktokoľvek v Británii môže byť vydaný napríklad e, podľa bulharského zákona a britský súd sa s tým prakticky nemôže nič urobiť. A čo je ešte horšie, britská vláda sa e, rozhodla pripojiť aj k európskemu vyšetrovaciemu príkazu, čo je ďalším útokom na slobody britských e, občanov. Liberálni demokrati, ktorí to všetko podporujú, sa nazývajú stranou občianských slobod. To je úplne smiešne. Liberálni demokrati sa nasadzujú za občianské e, slobody len po mesto kale. Ďakujem, baronka Latford, zdvihla modrú kartu. Akceptujete? Nech sa páči, baronka. Bohužiaľ bez mikrofónu. Liberal Democrat. Um, is the Uvedomuje si uh, Grof Dartmouth, že liberálni demokrati s podporou konzervatívcov v hornej snemovni britského parlamentu vložili do eh, zákona o vydaní, ktorým sa implementoval Európsky zatýkací rozkaz v roku 2003, teda článok, ktorý eh, teda tam vklada určitú zábezpeku v E, pretože vy tu len strieľate, tak povediac, e, z, zo zákopov a my sme v tej hlavnej línii a vy by ste mali klásť dôraz na to, aby ste presvedčili súdy, aby uplatňovali tento článok 21 e, zákona o vydávaní z roku 2003. Ja som bola vtedy v parlamente a bola som za tento pozmeňovací návrh. Pán e, Grof, uvedomujete si to? Mikrofón. Poprosíme mikrofón. A začnite od začiatku, prosím. Áno, nič z toho, čo ste povedali, nespochybňuje e, kritické poznámky, opodstatnené poznámky, ktoré hovoríme my a ostatní. Chcel by som ešte uviesť, že veľmi sa milíte, keď sa nazdávate, že lepšie práva na preklad e, vyličia E, e, e, a opravia túto zlú legislatívu, ktorá ničí ľudské životy. Ďakujem pekne, pán Broncis. Myslím si, že to má veľmi málo spoločné s vypočutím o vydávaní podľa príslušného zákona. A ak súd nie nezohľadňuje dôkazy, len dôkazy, dôvody na odovzdanie. Dokonca ľudia, ktorí E, sú obvinení z správania sa, ktoré sa nepovažuje za trestné v krajine, ktoré vydáva, môžu byť vydané podľa tohto rozkazu a dokonca keď tam nie je požiadavka dvojakej trestnosti. Zatiaľ čo v prípade e, veľmi vážnych trestných činov e, sexuálneho alebo iného, inej povahy Ehm, ehm, častokrát ehm, zistená osoba môže byť vydaná na súdne pojednávanie alebo automatické odsudenie. Tento e, rozkaz niekedy sa vydáva na základe e, prenasledovania osôb na základe politického presvedčenia, ale myslím si, že niektoré politické názory nie sú dostatočne e, rovnocenné. E, my sme si slobovali, že pošleme teroristov e, pred súd, ale súdne e, chyby v prípade Meriden no a niektorých ďalších, Indresíby a mnohých ďalších, ich konanie nemali žiadne teroristické prvky. Najhoršie je to, že ľudia sa vydávajú na vypočutia bez obvinenia. Musíme e, znovu vzniesť požiadavku, aby súd e, odovzdal osobu iba ak je presvedčivý dôkaz toho, že došlo k e, závažnému trestnému činu podľa legislatívy vydávajúceho štátu. Ďakujem pekne, pán Brons. A teraz pani Antonesku, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Európsky zatýkací rozkaz bol a stále zostáva veľmi účinným prostriedkom boja proti cezhraničnej trestnej činnosti v Európskej únie. E, bolo preukázané, že je to veľmi účinný nástroj pri e, urýchlení odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, vrátanie teroristických činov a organizovanej e, trestnej činnosti, ale v niektorých prípadoch sa nástroj použije a v prípade menej závažných činov rovnaký režim sa používal pre nerovnaké prípady. Niekedy sa tento mandát používa, používa neproporcionálne a tým sa vytvára nespravedlivá situácia pre e, obvinených a zbytočné e, záťaže pre vydavajúce členské štáty. E, to podkopáva dôveru a v niektorých členských štátoch sa pristupuje subjektívne k princípu proporcionality. To znamená, že aplikácia tohto rozkazu nebude jednotná. A právo na E, právnu pomoc sa musí použiť vo vydávajúcom a vykonávajúcom členskom štáte a preto sme chceli položiť tieto otázky e, e, na komisiu a na radu. Potrebujeme za roky toho, že v trestnom práve a v podmienkach Eh, odnetia slobody eh, eh, sa bude konať tak, že to nepodkopá dôveru členských štátov. Ďakujem pekne pani komisárke za všetky jej doterajšie aktivity zamerané na posilnenie právnej istoty. Ďakujem pekne. A teraz pani madám Romero López. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka Redingová. Porušenie ľudských práv E, to je e, jedna z, z našich e, slabých stránok, ale zaistenie procesných práv a o tom hovoríme dnes, pretože to je súčasť celého balíčka. už neviem, či to bude reálne, keď existujú problémy spojené s e, miestami odňatia slobody. E, e, je to e, súčasť balíčka o procesných e, zárukách. Ako to budeme riešiť na úrovni členských štátov? Takisto, pani Redingová, chcela by som e, uviesť nasledovné. Počas dnešného odpoludňa sme hovorili o menej dôležitých trestných činoch odsudzenia prasiatka alebo bicyklu takéto konanie sa vôbec nie sú niečím, s čím sa ratá v prípade Európskeho trestného eh, rozkazu. Hovoríme o organizovanej trestnej činnosti. Nedomnievam sa, že odsudenie eh, eh, nejakého prasátka je súčasťou takéto činnosti. Skôr hovoríme o, o, o zbrojenom prepadnutí. Takže ako budeme riešiť takéto prípady, pani komisárka? Myslím si, že zatiaľ to ešte nevieme. A posledná poznámka, pán predsedajúci, potrebujeme mať spoločný štatistický nástroj. Ďakujem pekne. Ako ďalší vystupí pani Hautala. Jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Äh, jeden maďarský poslanec povedal, že problémom nie je tento nástroj. Problémom je, ako členské äh, štáty postupujú. Ja si myslím, že äh, je potrebné, aby sme uznali, že od začiatku je tento nástroj problematický, pretože sme postupovali ako keby všetky členské štáty mali rovnaké štandardy, rovnaké pravidla, rovnaké postupy. Až teraz, po tom, čo vstúpila Lisabonská zmluva do e, platnosti, to sa implementovať. Treba povedať, že súd pre ľudské práva už E, sa e, vyjadril v tom smysle, že v oblasti utečencov nemôžeme e, vrácať väzňov späť do greckých väzníc, takže ako môžeme vykonávať tento zatýkací rozkaz, ak vlastne situácia v väzniciach v krajine, kam sa majú títo ľudia vydať, je taká zlá? Ďalší rečník, pán Tavares. Takže e, parlament, e, eurozóna, šengenský e, priestor, všetci zbierame rôzne skúsenosti z týchto oblastí. Vedci hovoria, že ak skúsenosti nie sú dobré, tak by sme mali nejakú vec teda opustiť, ktorá vedie k takýmto zlým skúsenostiam. A my vieme, že v tejto súvislosti dochádza k problémom a e, pani Redingová dobre povedala e, a priznala, že naozaj sú tu problémy. Mali by sme, e, nemali by sme uplatňovať automaticky európsky zatýkací rozkaz pri malých prečinoch. Riešením ani by nemôže byť, aby tento užitočný nástroj sa odstránil Ehm, niekto, kto niekoho znásilne nemôže ostať jednoducho na slobode v inej eh, krajine. Zatýkací rozkaz by však eh, mal byť sprevádzaný aj s príslušnými právami eh, pre tieto osoby, ktoré sa majú vydať ako právo na advokáta, právo na preklad a tlmočenie a takisto by mali byť vo všetkých členských štátoch akceptovateľné podmienky vo väzení. Je veľmi e, dôležité, aby sa jednotlivé podmienky e, zhodnotili a aby aj komisia odvedla určitú prácu v tejto oblasti, aby zhodnotila e, podmienky vo väzniciach tak, aby sa s väčšou dôverou dala uplatňovať tento nástroj. Ďakujem pekne. Pán Stojanov má slovo. Ďakujem pekne. Tí, ktorí kritizujú európsky eh, zatýkací rozkaz. Eh, tých už eh, poznám, už som si vypočul mojich kolegov z patriotického hnutia. Naše názory sú vnímané ako skeptické, boli sme prezentovaní ako nepriatelia pokroku. Dnes som si vypočul z úst ministra ministerky Dury niečo strašné. Povedala, že Účinnosť tohto eh, zatýkacieho rozkazu je podritá. Poznáme jeden princíp, ktorý by sme mali uh, uplatňovať a tým je, uh, že by uh, ste mali skôr uh, dať na slobodu 10 ľudí, ktorí sú uh, nevinní, než jedného nevinného uh, uväzniť. Máme tu jednu odpoveď. Mali by sme naozaj uplatňovať, rešpektovať právo a my, parlament, ako spoluzákonodárca, by sme mali konať takým spôsobom, aby právo prevážilo. Ďakujem, pán Jakolino, ďakujem pekne, pán predseda. Európsky zatýkací rozkaz je určite základným nástrojom boja proti organizovanému zločinu a terorizmu. Ja mám dojem, že eh, v tomto sa všetci zhodneme, ktorí E, sa doteraz vyjadrili aj vrátane predsedníctva komisie. A takisto to predstavuje aj dôkaz toho, ako justičná spolupráca a spolupráca medzi e, policiami členských e, štátov už dosiahla dôležité ciele, zredukovali sa čakacie doby, a e, myslím si, že treba prehlbiť e, tie štúdie týkajúce sa nákladov súvisiacich s týmto nástrojom. E, dôležité sú tu kroky členských štátov. Zároveň však treba zabezpečiť, aby tento nástroj sa uplatňoval homogénne vo všetkých členských štátoch. Naozaj by sa mal uplatňovať v prípade závažných trestných činoch spojených s vysokými sankciami a týmto sa obraciam na pani komisárku Redingovú. Európska prokuratúra, keď sa vytvorí, by mala overovať tieto žiadosti, ktoré autority členských štátov vydajú. Je to naozaj potrebné. Potrebné je takisto aj ďalšie školenie tých, ktorí pracujú v justičnej oblasti. Ehm, ja dúfam, že komisia na budúci týždeň príjme zelenú knihu o e, podmienkach vo väzniciach, ktoré e, sa musia rešpektovať vo všetkých členských štátoch a toto ďalej prispieje k zlepšeniu v tejto oblasti. Takže mali by sme proporčne, prísne e, používať tento nástroj, mali by sme si lepšie vymieňať informácie, malo by sa zvýšiť vzdelanie, E, sudcov a aj všetkých ostatných, e, pretože dôležité je, aby sa tento nástroj využíval homogénne, pretože je veľmi dôležitý Ďakujem pekne, pani Akolino. Ďalším rečníkom je pani Kastex. Madame la Ďakujem, pán predsedajúci. Pani komisárka, vidíme, že uplatňovanie Európskeho zatýkacieho rozkazu za sebou prináša otázky, eh, pokiaľ ide aj o rôzne podmienky zadržania v jednotlivých členských štátoch. Niektoré eh, teda tie podmienky sa odlišujú. Vzhľadom na to, že rastie počet zadržaných osob na základe tohto zatýkacieho rozkazu, ktorí sú v inom členskom štáte než je vlastný, nemajú možnosť e, využívať rovnaké základné práva, ktoré im zaručuje štát pôvodu. Čiže treba konať. A preto minulý január sme s kolegom Stavrosom Lambrinidisom predložili písomné vyhlásenie k harmonizácii noriem väzby v Európe, aby sa vytvorili národné kontrolné mechanizmy, ktoré budú nezávislé. Takže pani komisárka, chcela by som, aby zelená kniha, ktorú navrhnete, aby sa zaoberala týmito otázkami, aby sme mali nejaké spoločné základy minimálneho práva pre všetky členské štáty. Ďakujem. Ďakujem pani Kaste a nás Sleduje pán Fos, nech sa páči dva minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážená pani ministerka Dury. Európsky zatýkací rozkaz e sa za posledné roky osvedčil ako užitočný nástroj boja proti trestnej činnosti a páchatelia v Európe už nemôžu tak využívať otvorené hranice, ako tomu bolo doteraz. Napriek všetkým týmto výsledkom e, posledné roky ukázali aj to, že ten systém ešte nie je dokonalý a že sa neuplatňuje úplne presne tak, ako to pôvodne bolo myslené. Niektoré z týchto e, nedostatkov ste spomínali vo vašej správe. Je tam napríklad nedostatočné právo na právneho zástupcu, potom sú tam niekedy podmienky väzby, mimoriadne dlhé vyšetrovacie lehoty a to je to hlavné, čo sa tu spomínalo, nejednotnosť alebo aj e, nedostatočné preverenie primeranosti e, vo vydávajúcom štáte. A to je podľa mňa veľmi dôležité, pretože často takýmto systematickým vystavovaním zatýkačov a pri, e, teda zatýkačov pre malé e, priestupky sa podkopáva vlastne význam tohto zatýkacieho rozkazu. A spomínalo sa to napríklad, že v Polsku E, ktoré vydáva najväčší počet európskych zatýkacích rozkazov. Jednoducho justičné orgány nemajú e, právomoc e, pozastaviť národné konanie, dochádza tu k určitej automatike a to podľa mňa nemôže byť zmyslom toho celého. Čiže Myslím si, že pred vystavením európskeho zatýkacieho rozkazu by sa malo preskúmať, o akú závažnosť trestného činu ide, aká je tam približná trestná sadba, či tam nie je nejaký iný E, proces a potom treba samozrejme zvážiť e, náklady a prínosy a pokiaľ by to bolo príliš nákladné, tak e, by sa to nemalo takto zrealizovať. No a myslím si, že existujúce úpravy by sme mali prispôsobiť realite a veľmi by ma zaujímalo, že aké kroky chcete urobiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Foss. A následuje pán Papa Nikolau, ktorý má tiež dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. S veľkým záujmom som si vypočul e, vystúpenia kolegov. Nepochybne chápeme a vidíme, že boj s e, trestnou činnosťou nie je e, vnútroštátnou, ale európskou záležitosťou. Európsky zatekací rozkaz predstavuje veľmi dôležitý krok v boji proti trestnej činnosti a prispieva k vytvoreniu európskeho justičného priestoru a boju proti cezhraničnej trestnej činnosti, ale zároveň aj proti terorizmu. Samozrejme, e, e, to posilňuje e, postavenie jednotlivcov v Európskej únii. O tom sa intenzívne diskutovala aj v súvislosti s problematikou šengenského priestoru. Chápeme, že otvorené hranice neznamenajú otvorené hranice pre tých, ktorí e, sa snažia utiec pre spravodlivosťou. Samozrejme e, sú niekedy namietky voči jednotlivým e, zatýkačom, pretože častokrát na národnej úrovni je možné hovoriť o neprimeranosti, o nákladoch a o tom všetkom, čo treba robiť na posilnenie tohto právneho nástroja. Prednedávnom sme boli toho svetkami aj v Grécku. Sú určité osoby, hľadané v súvislosti s, s vážnou trestnou činnosťou ekonomickej povahy a e, darí sa im uniknúť spravodlivosti e, za používanie rôznych e, justičných postupov a nerovnaké legislatívy členských štátov. To znamená, že v podstate zneužívajú existujúci systém. A je nepochybné, že e, európsky e, zatýkací rozkaz by mal si vedieť poradiť s týmto problémom. Záverom, e, pani komisárka, naozaj mali by sme maximálne využívať služby Interpolu, mali by sme posilňovať existujúci systém a byť schopným získavať informácie zo šengenského informačného systému, a členské štáty by mali vedieť pracovať sústredenie spoločne, aby riešili rôzne výzvy. Ďakujem pekne. A teraz nastupuje postup Catch the Eye. A ako prvá vystupí pani Skřidlevská. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Európsky eh, zatýkací eh, rozkaz by mal eh, zabezpečovať posilnenie právneho poriadku bezpečnosti Európskej únie, sloboda pohybu osôb, nemôže umôcť, e, umožniť e, páchateľom, e, ktorí páchajú trestnú činnosť s členským štátom, uniknúť spravodlivosti. Avšak najnovšia správa komisie, aj vyhlásenie pani komisárky Redingovej, ktorá uviedla, že členské štáty by mali zabezpečiť náležité používania tohto rozkazu a najmä nepozovať ho e, v prípade e, menej závažnej trestnej čísnosti. Toto všetko znamená, že častokrát dochádza k zneužívaniu európskeho zatekača. Takže plne podporujeme to, že treba na jednej strane zabezpečiť e, maximálnu bezpečnosť a istotu, ale zároveň vyzývame Európsku komisiu, aby pozorne sledovala a odstraňovala nesprávnu aplikáciu tohto nástroja. Ďakujem pekne teraz, pán Watson. vážny pán predstavujúci. Bol som e, spravodajcom e, e, parlamentu, keď sme schváľovali tento zatekací rozkaz v roku 2001 a dva Kolegovia, ktorí to boli pritomní, spomínajú, že vyžovali sme komisiu a radu, aby zobudovala väčšie poistky z hľadiska občanských práv. A v tom čase komisia nám prislúbila, že pripraví návrh smernice o právach obvinených osôb v rámci trestné konania. Nie všetky poistky, e, po ktorých sme volali, sa tam dostali a návrh smernice o právach e, obvinených e, stále sa zdržovania niekde vo vašich šuflikoch. V roku 2007 Parlament nemal v tom čase právo spolorozhodovania. Napriek tomu e, si mysleli, mysleli sme si, že e, všetko šítené, e, poč, podčiarknuté, zatýkacie rozkaz bol užitočné. Naozaj je to dôležitý nástroj boju proti cezhraničnej trestnej činnosti a zabezpečuje spravodlivosť pre obete problémy súvisia s nesprávnou implementáciou medzinárodného práva pri e, z využívania tohto zatekača v prípade e, menej závažnej trestnej e, činnosti a nesprávny podmienok vo väzení. Všetky tieto problémy sa dajú riešiť a gratulujem autorom ústneho, ústnej otázky s výnimkou jedného, ktorý je proti spolupráci, za to, že ste urýchlili tento postup. Ďakujem pekne, pán Watson. A teraz pán Tanok. Ďakujem, pán predsedajúci. A ja sa domnievam, že táto rozpráva um, sa musí riadiť zdravým zmyslom. Myslím si, že nejaký druh európskeho zatekacieho rozkazu je dôležitý v boji proti trestnej činnosti terorizmu v Európe, najmä vzhľadom na slobodný pohyb osôb medzi členskými štátmi tom vrátanie pohybu eh, páchateľov. Myslím si, že počet e, súdnych omylov je pomerne malý, ale je ich predsa len veľa a nemali by sme vylieť e, dieťa spolu so špinavou vodou. Potrebujeme e, e, vážnym spôsobom e, prehodnotiť činnosť tohto zatýkacieho rozkazu, aby sa požal iba v prípade závažnej trestnej činnosti, aby splňal požiadavku dvojakej trestnosti a musíme zároveň rešpektovať základné ľudské práva a zapracovať e, poistky ako HBS corpus. Drvivá väčšina e, osôb, ktorí boli vydaní na základe tohto e, zatekača, boli e, e, migranti z iných členov e, e, Európskej únie, ktorí boli vinení zo závažnej trestnej časnosti. Je zaujímavé, že UKIP je proti tomuto a e, E, to e, veľmi e, stiažuje možnosť vydať páchateľov do krajín, kde spáchali toto trestnú činnosť. Pán Obermajer. Tak, Ďakujem, pán predseda. V posledných rokoch práve v prípade triviálnych prečinoch sa uplatňoval tento zákaz, napríklad v prípade ukradnutia prasiatka alebo duši na bicykel. Vôbec nešlo o závažné trestné činy a to je v rozpore s princípom subsidiarity. Členské štáty majú povinnosť týmto vydávať eh, svojich vlastných štátnych eh, občanov a povinnosť eh, vydať občana je nezávislá aj od toho, či vo vlastnom členskom štáte ide naozaj o prečin alebo trestný čin to e, teda e, vedie vlastne k vytvoreniu európskeho štátu a európskeho občianstva a na, teda na úkor e, práva suverenity členských štátov. Ďakujem pekne, pán Obermajer. A napokon pani Alfáno. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Tento nástroj predstavuje prvý nástroj, ktorý sa zaktivoval v EÚ, e, ktorý e, zlepšil vzájomné uznávanie v oblasti súdnych rozhodnutí. Je obzvlášť dôležité v boji proti mafii a organizovanému zločinu. Ja som spolu e, s pravodajkyňou jedného návrhu v, v výbore LIBE, ktorého súčasťou sú niektoré požiadavky aj v súvislosti s týmto rozkazom. Ide tam o zlepšenie e, podmienok, za ktorých e, sa tento nástroj má uplatňovať e, práve v oblasti organizovaného zločinu a boja proti mafiám. Treba teda zabezpečiť harmonizáciu v oblasti článkov 3 a 4 rámcového rozhodnutia. Pokiaľ ide o fakultatívne rozhodnutie o neuplatňovaní tohto nástroja, e, e, toto by sa malo obmedziť v prípade, e, že ide o trestný čin súvisiaci s organizovanou trestnou činnosťou alebo teda činnosťou v oblasti mafie. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem a slovo má teraz pani komisárka. Ďakujem, pán predseda. A Musím povedať, že je tu e, všeobecná zhoda názorov, pokiaľ ide o to, že Európsky zatýkací rozkaz predstavuje pozitívny nástroj, ktorý dobre poslúžil Európskej únii a jej bezpečnosti. Negatívne prvky e, sú v oblasti implementácie a treba ich odstrániť. Návrhy, ktoré komisia predstavila, za účelom ich odstránenia súvisia s, pro, teda týmto testom proporcionality, e, ktorý treba uskutočniť. Mali by sa zaoberať tým, e, ako závažný je tento trestný čin, e, s ako vysokou sankciou je spojený a aký je Um, pomer uh, prínosov a nákladov výkonu takéhoto um, rozkazu. Tak, aby sa zjednodušil tento text eh, proporcionality, komisia predstaví eh, pozmenenú príručku um, a takisto aj vzdelávanie a školenie, ktoré je veľmi eh, dôležité na našom programe v budúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch aj toto bude veľmi dôležité, pretože samozrejme musíme e, školiť právnikov, sudcov, aj e, prokurátorov, e, pokiaľ ide o aplikovanie našich európskych pravidel. Samozrejme minimálne štandardy pre podozrivé osoby a odsudené osoby sú veľmi dôležité, pretože tak isto súvisia s touto tematikou a súhlasím so všetkými poslancami, ktorí spomenuli problém podmienok, životných podmienok vo väzniciach. Ja im musím povedať, že na budúci týždeň komisia príjme zelenú knihu o týchto podmienkách. Národné vlády sú, podľa nich, sú, sú, sú zodpovedné za podmienky vo svojich väzniciach, ale Ide e, o to, aby e, na spolupráca fungovala a aby boli hájené všetky základné práva všetkých e, občanov EÚ. Za to je zodpovedná EÚ a preto zelená kniha bude súvisieť s verejnými konzultáciami, ktoré budú sa viesť do 13. novembra a budú sa zaoberať práve týmito otázkami podmienok vo väzniciach a aj vzájomnou dôverou. Ja si myslím, že všetci eh, tu v parlamente vedia, že eh, podmienky vo väzniciach súvisia priamo eh, s hladkým vzájomným uznávaním súdnych rozhodnutí a sú podmienkou pre spoluprácu sudcov v EÚ, ale mm, tento systém nefunguje dobre, pokiaľ sudcovia niekedy dokonca právom odmietnú vydať žiadanú osobu, pretože podmienky Ehm, vo väzniciach dané, eh, žiada, žiadajúcej krajine sú subštandardné. Vieme, že je tu problém preplnených eh, väzníc, eh, zlých podmienok vo väzniciach a nechceme podrývať ďalej dôveru, ktorá je potrebná pre justičnú spoluprácu. A takisto aj ten čas, ktorý môžu ľudia stráviť v odnetí slobody predtým, než e, sú odsúdení. Aj ten e, značne variuje medzi jednotlivými členskými štátmi, takže naozaj je pred nami veľa práce. A ja viem, že v tejto súvislosti sa môžem e, spolahnúť na podporu Európskeho parlamentu a dúfam, že aj na podporu členských štátov. Ďakujem pekne pani komisárka, teraz pani Jury za radu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ctení poslanci, ďakujem veľmi pekne za túto rozprávu. Je očividné, že e, drvíva väčšina je, sa domnieva, že je dobre, že máme systém spolupráce medzi e, systémom súdnictva a to prostredníctvom Európskeho zatýkacieho rozkazu. Tento systém funguje. Je síce nedokonalý a mal by sa ďalej zlepšovať. A môžem vás uistiť, že sme pripravení zabezpečiť účinnejšie využívania a lepšiu implementáciu. Samozrejme súhlasím s tým, že sa stavajú chyby, niekedy e, sa e, zatýkajú nesprávne ľudia, tomu sa treba vyhnúť a lepšia implementácia v záujme nás všetkých. E, Konkrétnejšie k dvom otázkam, ktoré sa opakovane nastolili počas rozpravy. Jednak otázka proporcionality. Chcem jednoznačne uviesť, že európsky zatekací e, rozkaz môže sa vydať na stíhanie trestných činov, e, ktoré predpokladajú minimálne 12-mesečnú trestnú sadzbu alebo e, minimálne 4-mesečnú sadzbu odnete slobody. A to je štandardný postup už minimálne 50 rokov. E, dohovor Rady Európy z roku 76. Myslím si, že stačí spomenúť tento dohovor. V prvom kole spoločného hodnotenia praktického uplatnenia európskeho zatýkacieho rozkazu vo všetkých členských štátov e, sa zistilo, že iba v malom počte štátov e, boli príklady toho, keď sa tento zatýkač vystavol v prípade pomerne menej závažných trestných činov. Zdá sa, že v týchto krajinách bolo zvykom e, e, vydávať e, európsky zatýkací rozkaz v prípade vydania vnútroštátneho zatýkača. Nemyslím si, že mali by sme využívať vo všeobecnosti nákladný systém v prípade menej závažných trestných činov. Takže toto, čo ste povedali, je správne. Pokiaľ ide o podmienky vo väzniciach, Členské štáty, e, štáty vo všeobecnosti sú povinné zabezpečiť, aby takéto podmienky e, splňali e, požiadavky zaistenia ľudskej dôstojnosti a neviedli by k neľudskému a som zaobchádzaniu podľa článku 3 dohovoru o ľudských právach. V prípade, že sa osoba zadrží na základe porušenia základných ľudských práv, môže to napadnúť pred e, vnútroštátnymi e, súdmi alebo Európskym e, súdnym dvorom. Podľa článku 85 je to základom pre konanie na úrovni celej Európskej únie v prípade nesplnenia požiadaviek na podmienky vo väznicách. Samozrejme, veľmi netrvezlivo očakávame ďalšie podklady od pani komisárky. Ďakujem pekne pani ministerke Derry. A ďakujem všetkým za účest e, e, v rozprave. Táto rozpráva o Európskom zotekacom rozkaze je teraz ukončená. I can see the commissioner.